ministra pani Makovej e, o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry. A teraz na 4 minúty dávam slovo pani Makovej. Ďakujem pekne, pani pre terorizmus, či to... Práve sme rozprávali o terorizme, všetci sme proti terorizmu, terorizmus je financovaný z podvodov, zorganizovaného zločinu, korupcie a financuje sa prostredníctvom podvodov proti európskym fondom. Hovoríme o podvodoch na peniazoch našich spoluobčanov. Ide o 3 až 5 miliárd eur ročne. Je to obrovská suma a momentálne sú tieto čísla len na papieri, ale situácia môže byť ešte horšia. Ehm, prostriedky pre mladých, pre výskum inovácie ehm, sú ako keby odsudzené, ehm, narastá chudoba, toto všetko môže byť dôsledkom toho, že dnes žiaľ v Európskej únii nemáme efektívny nástroj na boj proti podvodom, proti finančným záujmom EÚ. Šetrenie týchto podvodov je na úrovni členských krajín, nie na európskej úrovni. Niektoré členské krajiny to robia efektívne, efektívne vyšetrujú takéto podvody na fondoch, ktoré boli vyčlenené pre ich členskú krajinu. Niektoré to nerobia vôbec alebo neefektívne. Tento rozdiel v spôsobe, akom sa vyšetrujú podvody eh, v oblasti európskych fondov, znamená, že je potrebné mať jednotný európsky nástroj, ktorým by bolo možné vyšetrovať takéto podvody a preto je kľúčové vytvoriť e, nejaký centrálny európsky orgán um, alebo tribunál a takýmto spôsobom by bolo možné rýchlejšie a lepšie vyšetrovať e, takéto uh, E, zločiny a e, bolo by možné znovu dosiahnuť návrat týchto prostriedkov a teda úroveň e, ich opätovného získania by sa zvýšila. Európsky parlament a, inštitúcie sú vlastne garantami prostriedkov našich občanov. A ja by som si želala, aby sme tu mali takýto európsky tribun, aby e, justičné vyšetrovanie tých, ktorí sú podozriví, aby toto bolo prešetrené a európsky um, tribunál by bol chránený a chránil by verejné prostriedky. Potrebujeme Európsku prokuratúru, ktorá by bola založená uh, alebo zložená z nezávislých členov zo špeciálneho prokurátora špecializovaného na podvody a mm, čiastočne by pracovali v EÚ a čiastočne na úrovni členských krajín, ale bolo by to súčasťou jedného orgánu a spolupracovali by. Ak mi dovolíte prirovnanie, tak jedinou e, odpoveďou je centrálny úrad na boj proti podvodom ak bojujeme s nejakou organizovanou zločineckou skupinou, ktorá systematicky pácha podvody vo viacerých členských krajinách, ako môžeme reagovať na takéto podvody? Jediné pr- neprostredníctvom inej e, skupiny, ktorá operuje práve na úrovni e, viacerých členských krajín pružne, efektívne. A takýmto spôsobom je možné odstrániť alebo zničiť takúto skupinu skupinu podvodníkov. Existujú vyšetrovacie nástroje. Vždy sa takéto vyšetrovanie začína v členskej krajine s povolením členskej krajiny, rešpektujúc individuálne práva. Ďakujem. Ďakujem pani Mákovej. Slovo dávam komisárke. Nech sa páči, máte slovo. Pani Jourová. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, dámy a páni. Dovolte mi, začnem tým, že vyjadrím moju vďačnosť pani Mákovej a všetkým tieňovým spravodajcom za ich intenzívnu prácu na tejto správe. Táto dočasná správa eh, hovorí o pozícii parlamentu tým násnejším spôsobom a ja som rada, že podporuje celkový cieľ komisiu vytvoriť eh, eh, kanceláriu Európskeho prokurátora, čo umožní zásadnú zmenu v boji proti podvodom na európskych fondoch a ja chcem, aby to bolo vytvorené do roku 2016. Vytvorenie tejto kancelária povedie k skutočnej zmene v tom, ako sa bojuje proti zločinom na finančných záujmoch EÚ, avšak ešte sme sa nedostali do cieľa rokovania, ešte prebiehajú v rade a sú veľmi zložité. Snažíme sa plne zaistiť nezávislosť a efektívnosť Európskeho verejného prokurátora a, a teraz budem používať skratku EPPOL. A chcel by, som, chcel by som poďakovať za podporu tohto transparentného cieľa a transparentného postupu zo strany členských krajín smerom k EPPO. E, potrebujeme jasné pravidlá o národných kompetenciách a silných kompetenciách EPPO. E, Ehm, práca by sa mala organizovať na základe ehm, objektívnych kritérií a pracovné postupy sa muž, musia zhodovať so zmluvami s Chartou základných práv a s Európskym dohovorom o ľudských právach. A my všetci by sme mali mať otvorený mys- otvorenú myseľ. Nie je tu e, nejaký precedens pre PPOL, nie sú tu žiadne pripravené riešenia, ktoré by sme mohli len jednoducho zopakovať. V tomto kontexte komisia má pochybnosti, či cezhraničné vyšetrovacie režimy uplatniteľné v EPPOL by mali rešpektovať režim Eh, Európskej smernice o vyšetrovaní. Je to nástroj s veľkou pridanou hodnotou pre ústrečnú spoluprácu medzi členskými krajinami, ale zdá sa menej vhodný pre prácu EPPO ako eh, neviditeľného európskeho orgánu s jednotným sídlom. Podľa nás transfer kompetencií eh, na vyšetrovanie podvodov si vyžaduje jedno, tný a jasný, jednoduchý režim, e, podľa ktorého sa bude postupovať v plnom rešpektovaní e, procedurálnych práv a charty, mal by odzrkadľovať operatívne jednotky a teda mal by sa odchylovať od tradičnej e, spolupráce medzi vládami, zvlášť pokiaľ ide o režim justičných povolení v oblasti spravodlivosti, kde PPL bude konať ako jednotný európsky orgán, nie je potreba nejakých duplikácií justičných povolení pre e, vyšetrovanie a pre takéto opatrenia. Niečo podobné sa týka návrhu, že by to malo byť na Európskom súdnom dvore zabezpečiť e, justičnú revíziu všetkých rozhodnutí e PPO. Toto skutočne by bolo preťažením súdu. My nehovoríme o desiatkách prípadov ročne, ale o stovkách možno tisíckach prípadov. E, dohovor hovorí, že máme vytvoriť špecifický systém prispôsobený špecifickému charakteru APPO a to, čo máme, plne rešpektuje práva efektívnej justičnej ochrany a inštitucionálneho charakteru Európskeho súdneho dvora ako najvrchnejšieho teda orgánu pre európske právo. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. Ďalší rečník e, pre výbor pre e, e, právne otázky je pán Negresku. Ďakujem pekne. Teším sa, že táto správa, ktorá sa týka Európskeho balíka, bude schválená a som rád, že Výbor Júri sa venuje tejto správe. Ďakujem eh, kolegom z Júri za to, že schválili túto správu veľmi rýchlo, aby sa podporilo vytvorenie tohto orgánu, ktorým budeme bojovať proti podvodom na úrovni EU Žiaľ, eh, tri z našich návrhov neboli eh, odzrkadlené v konečnej správe. Poprvé, nezávislosť Európskej prokuratúry a prepojenie medzi politickou funkciou uh, tohto uh, orgánu a európskou úrovňou. Zaručenie slobody jednotlivcov a po tretie dôraz Európskej prokuratúry, a teda práce Európskej prokuratúry v boji proti cezhraničnému zločinu. Hlasila som za túto správu, pretože si myslím, že Európsky tribunál bude znamenať, že sa zefektívni boj proti korupcii. Ďakujem. Pani Gresle má slovo na minútu a pol. Pani predsedníčka, pani komisárka, milí kolegovia, máme tu rozpravu o dôležitej téme a najdôležitejší partner tu e, chýba, rada tu nie je, prečo Lotyšské predsedníctvo pri takej dôležitej otázke, kde práve máme vypočutie, prečo tu teda rada nie je. Je to jedna z mála príležitostí na takúto rozpravu a ja by som vám chcela povedať, že to, čo doteraz máme na stole ohľadom Európskej prokuratúry, vôbec nestačí. Sme e, teda E, tu na to, aby sme pripomenuli rade, že potrebujeme efektívneho partnera a e, teda tento partner robí to, čo má a síce nebojuje s cezhraničným zločinom. Som sklamaná, že to, čo máme tu pred sebou, ja som spravodajkyňou pre materiálne práva a teda toto, čo tu máme, doteraz máme 5 trialógov, bolo veľmi ťažké presadiť túto tému členských krajín. A, teda na európskej úrovni nie je potrebná kompetencia, ktorá by tu mala byť a síce všetko, čo sa týka e, cezhraničného aspektu. Myslím teda, že potrebujeme nástroj, ktorý by bol efektívny a členské krajiny nemôžu vykonávať svoju úlohu Nachádzame sa teda v dramatickej situácii a preto je dôležité, aby sme pohli radu k tomu, aby s nami v tejto téme spolupracovala. Ďakujem. Ďakujem. Akceptujete e, modrú kartu, pani Gresle? Pani Fanštrok, áno, vítam, že v podstate, keď som vás správne pochopila, hovoríte, že ste proti tomuto, ale to vítate, ak to správne chápem, v prípade zraničnej kriminality. Chápem to teda správne, že pri zraničnej e, kriminalite potrebujeme niečo takéto. Mm, mm, myslím, že toto je bod, kde by ste nám mohli ešte vysvetliť e, vašu pozíciu, možno som vás zle pochopila. Teda nemôže to byť e, nie, niečo takéto možné. Áno, takže vieme, že e, vy ste pôsobili v advokátskej kancelárii, ktorá je mi základ Lisabonská zmluva, bez na váš názor. E, tento európsky prokurátor sa zrealizuje, jednoducho je tu určitý právny zákon a chcem vám povedať, že to, čo potrebujeme vlastne hlavného žalobcu a to potrebujeme pre cezhraničné zločiny. Ďakujem. Ďakujem kolegovia. Viem, že sú tu žiadosti o ďalšie modré e, kartičky. Mm, mm, akceptovala som jednu. Nie vždy je táto modrá karta potrebná. Prejdeme k ďalšiemu rečníkovi na 3 minúty. Má slovo pani Kaufmann. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Uh, Eh, sú tu teda veľké eh, škody, ktoré sú spôsobené eh, na našich daňových poplatníkov práve v dôsledku týchto podvodov, ktoré nedokážeme ani odhadnúť. 500 miliónov do výšky 3, 3 miliard sa to môže pohybo, pohybovať ale vyšetrovanie týchto zločinov na národnej úrovni eh, ešte eh, nie je dokonalé. A z tohto dôvodu je na čase, aby sme tu mali Európsku prokuratúru, áno, tak ako je to v Lisabonskej zmluve, a e, môžeme sa na to ešte pozrieť a ten, táto Európska prokuratúra by teda mala začať pracovať e, zločiny proti finančným záujmom EÚ často sú cezhraničného charakteru a je potrebné s nimi efektívne bojovať. E, nie sú to nejaké drobné delikty, Európa musí konať vo svojom vlastnom záujme a záujme svojich občanov. V podstate my sme za schválenie Európskej prokuratúry. Bude to dôležitý krok na ceste k efektívnemu, efektívnej ochrane finančných záujmov EÚ a bude to aj pre dôležité pre posilnenie európskeho právneho priestoru. Momentálne členské krajiny eh, konajú týmto smerom a rada musí v konečnom dôsledku eh, rozhodnúť. Eh, žiaľ, teda nemáme tú potrebnú spoluprácu. Rada musí si ale uvedomiť, že aj keď nie je prítomná, dúfam, že toto posolstvo sa tam dostane že potrebuje rada súhlas tejto inštitúcie a teda dnes diskutujeme na túto tému. Prichádza to v správnom čase, pretože vysielame jasné posolstvo členským krajinám a im e, vyjednávačom. Chcem jasne povedať za našu frakciu, že Biankošek e, s našim súhlasom nedáme. Chceme e, Európsku prokuratúru, ktorá bude nezávislá, nezávislá od nejakého vplyvu členských krajín Nejde len o transparentné konanie Európskej prokuratúry, ktoré je potrebné, ale aj o to, že parlament musí vybrať aj príslušné e, osoby, ktoré budú zastupovať túto organizáciu. Po druhé, chceme jasné vymedzenie kompetencií medzi Európskou prokuratúrou a národnými orgánmi. Európska prokuratúry musí byť efektívna, efektívne pracovať a je minimálne rovnako dôležité, aby e, nedošlo k nejakej újme na právach a samozrejme musí byť dosiahnutá aj vysoká úroveň ochrany dát. E, sme e, nie sme teda toho názoru, že by to mala byť nejaká vedľajšia činnosť um, a budeme dbať na to, aby požiadavky parlamentu tieto a aj ostatné boli zohľadnené a v takom prípade teda od tohto bude závisieť náš súhlas s takýmto projektom. Ďakujem pekne, pani Kaufmann. Máme tu bodru kartičku na vás, ako som povedala. Budeme akceptovať len jednu, aj keď budú ďalšie žiadosti o modrú kartu. Akceptujete e, modrú kartu? Áno, pán Jurek, máte slovo na 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pani predsednička Európska únia nemá príslušný, nemá vlastný rozpočet, ide o fondy, ktoré sú príspevkami zo strany občanov a členských krajín. Nebojte sa, že alebo nedomnievate sa, že oddelenie eh, Európskeho tribunálu a národných tribunálov bude znamenať, že sa obmedzí efektívnosť e, reakcie e, tohto Európskeho tribunálu. Nebude to nejaká nová centralizácia? Skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že žiaľ, a teda to povedala aj pani spravodajkyňa pani Makovej, že v mnohých členských krajinách sa nepracuje, nevyšetruje efektívne a sú tu veľké sumy, ktoré sú vlastne stratené v dôsledku týchto podvodov. A tento, preto je tu tento projekt a ja som rada, e, že som teda zo začiatku spochybňovala to, že boj proti e, teda finančným podvodom by mohol sa takýmto spôsobom zlepšiť. Ďakujem. Ďalší rečník na minútu, pán Kirkop. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka. Všetci sa zhodneme na tom, že politickou prioritou musí byť boj proti podvodom. Podvody a korupcie hrozujú našu demokraciu a naše slobody. Myslím si, že je dôležité sa zamerať na zlepšenie a využitie tých pr- e, nástrojov, ktoré máme v dispozícii. To OLAF, Eurojust, Europol, IAO a ďalšie smernice. To znamená, že nemali sme venovať viac zdrojov ani finančných prostriedkov Ide o to, že skôr by Európska komisia a členské štáty mali zlepšiť a využiť to, čo máme k dispozícii. Lepšie využitie prostriedkov, pokiaľ je boj proti podvodom, to je veľmi zásadné, na tom sa ešte zhodneme. Ak sa zjednodušia pravidlá, ktoré sa týkajú riadenia jednotlivých oblastí a jednotlivých častí rozpočtu EÚ, zlepšenie dohľadu nad rozpočtom, myslím si, že to môže zabezpečiť splnenie týchto úloh. Nejaká ďalšia legislatíva, nejaké ďalšie agentúry a nejaké jednotné riešenie, e, riešenie takýchto rozličných problémov, to asi nebude to správna cesta. Ďakujem pekne, pán Kirchhoff, súhlasíte s modrou kartou? Thank you. Uh, Mr. Áno, nech sa páči, pán Jakovič. Zahvaljujem sa gospodinu, što je prihvatio plavu kartu. Ďakujem pekne za slovo, za to, že ste súhlasili s mojou modrou kartou. Mám na vás otázku. Takže pokiaľ ide o finančné prostriedky, ktoré pochádzajú z EÚ, áno, chceme to kontrolovať, ale to sa musí kontrolovať nie len na úrovni členských štátov, ale musíme kontrolovať aj finančné prostriedky, ktoré smerujú do tretich štátov, ktoré sú kandidátskymi štátmi a tam sú určité projekty, ktoré sa financujú z európskych prostriedkov. Teraz moja otázka je na pani Makovej. Je to teda primerané, že ten, kto poskytuje finančné prostriedky, má právo kontrolovať, akým spôsobom sa vynakladajú tie prostriedky a má potom právo aj prísť za sankciami, ak sú tam nejaké pochybenia? The question to Mr. Kirkhope, Otázka na, pani, na pána Kirkopa. Áno, ja som už vlastne naznačil v mojom príhovore, že máme značný počet e, agentúr v dispozícii. Ja pravidelne som kritizoval tieto agentúry, totiž to nebol som toho názoru vždy, splňujú tie úlohy, ktoré majú. Samozrejme ochrana finančných prostriedkov EÚ, to je zásadná vec, ale ja nechcem povedať, že pokiaľ túto špecifickú myšlienku, tú novú agentúru, táto nová agentúra zabezpečí nejakú výrazné zlepšenie situácie, pokiaľ ide o schopnosť iných agentúr zlepš- e, splniť svoje úlohy. Sústredíme sa na to, čo máme a postupujeme správnym spôsobom. Ďakujem pekne. Teraz pán Mišel na dve minúty. Oui, madame, uh, Ďakujem, vážená pani uh, predsedajúca. Ak to príjmeme, tak vyšleme silnú, silné posolstvo ra, rade, pretože vlastne hovoríme áno prokuratúre, ale nie byrokratickej, nákladnej, neefektívnej uh, štruktúre, ktorá by závisela od členských krajín ako povedal pán Kirkov, za princíp suverenity aby, a nič nerobiť. Boj proti podvodom je etická otázka, ktorá presadzuje právo a chce ukončiť situáciu trestnosti. Veľmi často sa tak, tomu tak deje. Je to Európa, ktorá zastáva svoje finančné záujmy bez toho, že by uh, <clears throat> ťažila z dobrej vôle štátov. Uh, mohli by sme mať svoje ambície, Množstvo členských krajín ale hrajú dvojitú hru e, v úzadí e, e, v podstate kontrolujú úplne ten život. Takto štruktúra by prijala pridanú hodnotu a mali by sme navrhnúť množstvo opatrení konkrétnych, ktoré by išli týmto smerom. Nezávislosť v podstate principiálne sa pretavuje do procesu vymenovávania prokuratórov, prerozdelenie kompetencií e, tejto prokuratúre a v štruktúre prokuratúry, kde zo skupenia z viacerých prokurátorov by mali naozaj reálnu moc. Pripomínam rade, že e, posledné slovo tu bude mať parlament. Je dôležité, aby e, sa zohľadnil názor tohto zhromaždenia. Ďakujem pekne, pán Mišel. Je tu modrá karta. Myslím si, že ten poslanec, ktorý chce položiť otázku, nesedí na správnom mieste. Pán Mišel, súhlasíte s modrou kartou? Áno, ďakujem pekne, nech sa páči. E, e, pani prevodničonca, trochę si divie, že v tých... Ďakujem pekne za slovo. Trošku sa divím, že pokiaľ ide o tieto vyhlásenia pána Mišela, tak e, tam je prejav určitej nedôvery, pokiaľ ide o vnútroštátne právne tradície jednotlivých členských štátov. Pokiaľ ide o moju konkrétnu otázku, Takže pokiaľ ide o tento úrad a jeho vybudovanie, musí tam byť predsa súhlas všetkých členských štátov, tak je to uvedené v zmluve. To znamená, že ak chcete mať nejaké takéto centralistické riešenie a ak teda nedôverujete jednotlivým členským štátom, Predsedníčka, aj mi ľúto, ale prekočili ste rečnícky čas. Neviem, či ste stihli položiť tú otázku, ale ehm, máme obmedzený čas. Je mi ľúto, hovorí predsednička, každý dostane 30 sekúnd a bolo, mám to známe od začiatku, takže pán Mišel, ja neviem, či ste vlastne tu pochopili tú otázku, ale pokúste sa odpovedať. Otázka je vedieť, či sa bojím, pokiaľ ide o členské krajiny, pokiaľ ide o určité členské krajiny, určité množstvo materiálov o podvodoch sú stále v členských krajinách čakajúce na rozsudok členských krajín a veľmi často e, využívajú e, kartu svojich vízí, svojich záujmov, suverenity, aby unikli v princípe, aby umož, umožnili, aby určití unikli a aby vlastne dosiahli bestretnosť. A preto som za centralizáciu e, roz, rozsudkov na jednotnom báze. Against. Ďakujem pekne. Máme obmedzený čas. Je tu pravidlo 30 sekúnd na otázku a odpoveď a teraz na jednu minútu má slovo pani Kari. Tak, forman. Ja synes egentlig, det er utroligt, at... Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Je skutočne nehorázne, že je tu takýto návrh boli tu viacerí človek, ktorí prišli s modrou kartou, lebo ich národné parlamenty hovoria, že to sa porušuje princíp suverenity a jednoducho to stiahať príliš ďaleko. Hovorí o tom, že bude zložité pre členské štáty si stanoviť priority, kde, v akom členskom štáte sa má čo stíhať. No a ide tu otázku právnej istoty. A tu nehovoríme len o spolupráci medzi prokuratúrami členských štátov, ale tu ide o Európsku prokuratúru, ktorá by mohla e, prísť aj so žalobami, takže sa môžem pripojiť iba k kritike členských štátov. Samozrejme, Európska únia nemôže mať vlastnú prokuratúru, ktorá by tak viac mohla byť nadradená národným prokurátorom, takže tu ide o to, aby sa tento návrh vôbec stiahol. Ďakujem pekne teraz pán Albrecht na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať našej spravodajkyni pani Makovej za odvedenú prácu. Myslím si, že je dôležité, aby sme mali výsledok. Teraz tu máme predbežnú správu, ktorá sa posunie na radu. My ako Európsky parlament nie sme teda v procese spolurozhodovania, môžeme povedať iba áno alebo nie, preto ten signál je jasný. Tie členské, teda, keď členské štáty opätovne nie sú prítomné v rámci diskusie, ak teda nechcú prijať to posolstvo, ktoré sa im snažíme vyslať, ak to nepríjmajú, nezohľadňujú v rámci svojho návrhu, tak potom to nebude žiaden súhlas, pokiaľ ide o túto prokuratúru. Členské štáty si musí byť toho vedomé. Na druhej strane podľa mňa jasné aj to, že v tomto parlamente už dlhšiu dobu existuje výrazná väčšina, ktorá sa týka vytvorenia takéto prokuratúry. Akurát je dôležité správne nastaviť tie podmienky, na to potrebujeme mať vysoké štandardy postupov, tie sa musia zohľadniť, musí to byť určitá spolahlivosť musí byť jasné, na čo vlastne bude slúžiť táto prokuratúra, aké úlohy prevezme. Blue card. Ďakujem pekne, je tu modrá karta od pani von Storch. Súhlasíte s otázkou? 30 seconds, please. 30 sekúnd. Áno, vítate vytvorenie Európskej prokuratúry, je to preto, lebo v jednotlivých členských štátoch existuje istý problém, pokiaľ ide o mrhanie prostriedkov EÚ, je problém vyšetriť takéto prípady. Je teda správne, že v členských štátoch sú problémy so stíhaním, takže preto vytvoríme e, e, Európsku agentúru, ktorá nie je prepojená na žiaden štát, lebo jednoducho máme problém v členských štátoch. Ja nechápem, ako to môžete uvítať, ja to považujem za zásah, výrazný zásah do suverenity e, práv štátu a je to zásadný zásah. Thank you. Your answer, please, for 30 seconds. Ďakujem pekne a teraz na 30 sekúnd odpoveď. Pani Štorch, myslím si, že vaša otázka potvrdzuje, že vlastne neviete, ako sa ďalej rozvíja štátne právo. Samozrejme, máme na európskej medzinárodnej úrovni štátne štruktúry. Európska únia bola vytvorená tým, že sa tu zdieľa suverenita jednotlivých štátov. Sú tu určité úlohy a zodpovednosti, ktoré preberáme zodpovedne spoločne a to sa koná aj na medzinárodnej úrovni. preto existuje internacionálny trestný tribunál a asi by ste nechceli povedať, že to je zásah do suverenity našich štátov. Nie práve naopak je to pokrok a preto je správne s touto cestou. Thank you. Our next... Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu pani Ferrara. Grazie, presidente Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Pokiaľ ide o boj proti korupcii a trestnej činnosti a správne využívanie verejných prostriedkov, to je veľmi dôležitá úloha a to sa týka aj nášho hnutia, hnutie piatich hviezd. A Európska prokuratúra, ktorá bude nezávislá od politických vplyvov, by mala pomôcť bojovať proti beztrestnosti lebo beztrestnosť nepomáha európskym občanom. Chcela by som pripomenúť, že máme tu, alebo potrebujeme dobrý právny základ pre vytvorenie takéhoto orgánu. Myslím si, že smernica o ochrane finančných záujmov únie pomôže, e, aj pokiaľ ide o jednotlivé trestné činy, napríklad podvody na DPH, a činnosť prokuratúry by sa mohla rozšíriť niektoré ďalšie činnosti o finančnej oblasti, napríklad je to článok 86 zmluvy o fungovaní EÚ, pokiaľ je boj proti mafii a organizovom zločinu. Ďakujem pekne, teraz na jednu minútu pán Filipo. Klasická metóda malých krokov, európska e, spravodlivosti s dopadom na celý súdnický systém e, členských krajín táto tzv. spravodlivosť sa stáva všemocnou a nahrádza národnú e, spravodlivosť. Je to vlastne nadnárodné e, právo, ktoré vymaže francúzske právo, všetky ostatné národné práva. Vlastne potlača to samotný e, názov štátu, ktorý existuje týmto spôsobom od antiky. Chce sa dostať do situácie, kde bude stať sám občan voči mocnej inštitúcii, E, štát, ktorý bude voči vnútorným hrozbám úplne odzbrojený. V mene e, francúzského ľudu vo vzťahu k zločincom a zbraniam by sme e, mali vyžadovať od našich národných spravodlivosti, aby lepšie spolupracovali a bránili hranice, E, Európska prokuratúra je vlastne len byrokratickým e, monštrom, antiprojektom, antidemokratickým projektom. Ďakujem pekne, je tu modrá karta pána Negresku, súhlasíte? Euh, euh, vypočul som si vaše slova, ale napríklad Rumunsko a Bulharsko majú mechanizmus spolupráce a to nám pomohlo posilniť naše spravodlivosti, ale spravodlivosť nemá politickú farbu ani národnosť. Európska spravodlivosť jednoducho podľa vás nemôže riešiť veci správne. Myslíte si, že spravodlivosť má národnosť? Čo si myslíte o tomto? Máte e, názor, že na európskej úrovni neexistuje korektná e, spravodlivosť? Ja si myslím, že spravodlivosť rovnako ako hranice, rozpočet alebo mena patrí k e, základným súčasťam štátu. Neexistuje európsky e, národ a tak preto by nemala byť ani európska, e, európska spravodlivosť a normálne by nemala existovať ani nadnárodné právo, rozpočet európsky, európska mena a tak ďalej. Je to prvok rozhodujúci týkajúci sa národnej suverenity, ak oddelíme spravodlivosť od reality, e, od ľudu, bude to opakom demokracie. Ďakujem pekne. Teraz na pol minúty dostane slovo pán Zver. Neprískrené čestitke poročovalky Moniky Makovej. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som najprv chcel pogratulovať pani Makovej podvedenej práci tejto oblasti. Myslím si, že v zásade tu ide o historické rozhodnutie, pokiaľ ide o vytvorenie úradu Európskeho prokurátora. My sme samozrejme počuli o tom, koľko peňazí sa stratilo, premrhalo, koľko strácajú daňoví poplatníci každý rok. Členské štáty očividne nie sú dostatočne účinné, pokiaľ ide o boj proti podvodu. Avšak je to tak, že iba jedna tretina návrhov, pokiaľ ide o žaloby, sa potom skutočne aj zrealizujú. Takže musíme vytvoriť nezávislý orgán, ktorý umožní bojovať proti týmto zločinom a iba na základe režimu, režimu sui generis to bude účinne fungovať a uvidíme, či to nebude iba taký dobrý nápad, ktorý sa bude opierať o koordináciu, ak to teda tak bude, nič sa nezmení. V zásade je o to, že Európska prokuratúra potrebuje legitimitu a túto legitimitu môže získať ďaká Európskom parlamentu. To znamená, že musíme prerozdeliť prácu OLAFu, Eurojustu, Europolu a musíme to vykonať na základe právneho rámca pre európske súdy. Ďakujem. Pán Zver, je tu modrá karta. Súhlasíte s modrou kartou? To nech sa páči pani Zany. Yes, you have the floor, Mr. Nech sa páči, pán Zani. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tulajdonképpen a kérdésemet... Ďakujem pekne za slovo. Moja otázka mal na pani Gresle, ale môžem ju aj v tejto súvislosti položiť. Takže, pokiaľ neexistuje ešte tento orgán, tento úrad Európskeho prokurátora, dochádza k trestným činom, dochádza ku korupcii. Žiaľ, je to tak, že vykonávajú niekedy aj štáty, takže ako chcete postupovať v tejto oblasti? Ďakujem pekne, nech sa páči, máte 30 sekúnd. Torej, Európske javno tužilstvo kod sui generis... Ďakujem. Úrad Európskeho prokurátora ako orgán sui generis bude práve sledovať takéto prípady, členské štáty nebudú primerane reagovať, nebudú bojovať členské štáty proti korupcii. 31 odporúčaní OLAFu sú prijaté členskými štátmi. Iba 31 A takto vystáva otázka, koľko vlastne otvorených prípadov sa podali finalizovať, bude to asi menej ako 31%, takže potrebujeme takýto orgán. Speaker. Ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu dostane pán Niedermüller. Ďakujem pekne za slovo pani predsednička, vážená pani komisárka. My si myslíme, že pokiaľ ide o Európsku prokuratúru, potrebujeme ju a to práve preto, lebo v EÚ sú viaceré členské štáty, ktoré majú značné problémy, pokiaľ ide o mrhanie e, prostriedkami EÚ, pokiaľ ide o korupciu a pokiaľ ide o neakceptovateľné prepojenie medzi politikou a korupciou. Toto je teda ten zločin, toto sú tie problémy, ktoré vedú potom k strate dôvery a to potom vedie k tomu, že ľudia už nedôverujú EÚ a že nie sú toho názoru, že Európska únia to je na to, aby ich podporovala. To znamená, že my potrebujeme EPPO, potrebujeme prokuratúru, ktorá bude absolútne nezávislá od členských štátov. Vieme, že existujú viaceré členské štáty, ktoré sa nechcú riadiť spoločnými pravidlami, ktoré nechcú bojovať proti korupcii, takže preto potrebujeme nezávislé EPPO. Ďakujem pekne, teraz na jednu minútu pani Stevens. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ja som za efektívny boj proti podvodom a za to, aby sa správnym spôsobom využívali verejné prostriedky. To neznamená, že vytvorenie Európskej prokuratúry ako samostatného verejného orgánu je teda ten správny prístup. Predsa už máme Eurojust, a tam jednoducho sa realizuje e, justičná spolupráca. Potom je to samozrejme ešte aj OLAF, ktorý má bojovať proti podvodom aj na úrovni inštitúcií, takže sú tu určité efektívne možnosti a nástroje. Vytvorenie úradu Európskeho prokurátora to je jednoducho mrhanie daňovými prostriedkami. Pokiaľ ide o článok 86 zmluvy fungovaní EÚ je uvedené, že e, prokuratúra sa musí ďalej rozvíjať a okrem toho sa tam uvádza, že pokiaľ ide o smernicu o ochrane finančných záujmov únie, tá ešte nie je vlastne dokončená a preto vlastne je zložité stanoviť úlohy, ktorým sa zaoberala Európska prokuratúra, tak ten prístup komisie nie je správny a je dôležité nanovo naformulovať rámcové podmienky. Ďakujem pekne. Teraz na 1,5 minúty pán Dartmouth. Uh, Ďakujem pekne. Iba včera francúzsky prezident sa vyjadril na adresu uh, poslancov, že francúzsky by kdy súhlasiť s presunutím sídla parlamentu, takže zdá sa, ako keby uh, sídlo parlamentu malo byť navždy v Štrásburgu. A toto je vlastne, by bol taký prípad, ktorým by sa mohol zaoberať aj prokurátor, no ale tak sa to asi nestane. Francúzsky prezident sa môže teda vyjadrovať ako chce. Táto správa je rovnako problematická z hľadiska demokracie. Tí, ktorí navrhli Lisabonskú zmluvu, e, vedeli, že pokiaľ ide o návrh Európskej, vytvorenia Európskej prokuratúry, že to bude neakceptovateľné pre vnútroštátne vlády a skutočne 14 národných parlamentov naznačili svoje veto. No ale potom sa do, doplnila doložka, je to hanebné a tým pádom členské štáty môžu mať posilnenú spoluprácu a môžu teda ďalej pracovať na tejto myšlienke. To je niečo odsúdenia hodné. Správa pripomína ale podvody a korupciu, pokiaľ ide o európske finančné prostriedky, v objeme asi 3 miliardy ročne, takže je to dôkazom toho, že Európska únia je vlastne ako keby taký parazitujúci druh. Európska únia žije na úkor daňových poplatníkov, a ako skonštatovali niektoré súdy, európske fondy vedú potom k internej korupcii EÚ. Takže toto je taký trojský kôň, nič to nevyrieši, zniši to ešte viac národnú suverenitu. Ďakujem. Will you accept a blue card, please? Modrá kartička od pani Gresle. Kolega Zobrali by ste do úvahy, že francúzsky prezident zastáva len európske právo, pretože je to zmluva, že Štrasburg je sídlom Európskeho parlamentu. Po, po, iba poukazuje na momentálne právne usporiadanie Európskej únie. Otázka bola typická, ale jedna z tých Sťažnosti mojej strany je tá, že európske právo je nadradeným európskemu zvykovému právu, ktoré je oveľa nad, e, vyšším systémom. Ale každý, kto je seriózny v Európskom parlamente, a vy ste, ja nie som, podľa mňa je to len plýtvanie času a peňazí, ako môžete podporovať francúzského prezidenta pri e, e, podporovaní tejto hamby chode 12-násobného ročnej návštevy eh, Štrasburgu. Každý mal slovo. Ďakujem vám. Na minútu teraz má slovo pani Majer. Ja, danke wel, voorzitter. Voorzitter. Ďakujem, pán pred, pani predsednička. Eh, platíme a eh, sporíme všetko Brusel snívame nový sen o, o, o Európe, európska minca, európska hymna, teraz potrebujeme aj európsku prokuratúru. E, Holandsko a ďalších 10 e, e, ďalších krajín vyťahlo žltú kartu a kým sa vytvorí Európska prokuratúra, už tu sa diskutuje o, o budúcich kompetenciách. Nielen pri boji proti podvodom, ale pri, aj pri cezhraničnej kriminalite, ale to nie je európska vec, to sú národné kompetencie. EÚ tam nemá čo hľadať. Samozrejme, že chceme bojovať proti terorizmu, to je v poriadku, avšak tu sa národnému štátu nedáva priestor. Na to by ste mali myslieť, keď budete zajtra hlasovať o tejto správe. Speaker. Ďakujeme. Na minútu ďalší rečník. To je pani Činiči. Ďakujem pani predsedníčka. Zriadenie Európskej prokuratúry to patrí k jednej z najambicioznejších iniciatív tohoto roku, pokiaľ ide o boj proti podvodom. Chcem poďakovať pani Makovej za odvedenú prácu, pretože k tomuto sa vyjadrovať musíme a predkladať e, e, určité línie, aby to vôbec mohlo fungovať. Dôležitá je E, nezávislosť. Treba postupovať účinne a na to nemôžu byť e, e, prierezy kompetencií s členskými krajinami. Potrebujeme dobré nástroje na vyšetrovania. Samozrejme, že sa musia dodržiavať i práva obvinených vo všetkých inštanciách. Ďakujem a teraz má slovo pán Ujazdovský. Tu musíme naozaj postupovať veľmi opatrne, ako som o tom hovoril, keď som hovoril s pánom Mišelom. Musíme mať na pamäti tradície, právne tradície jednotlivých štátov a preto túto správu pani Makevej akceptovať nemôžem. Ide iným smerom. Napríklad v tomto ohľade, pokiaľ ide o e, Európsku prokuratúru, 9 členských krajín predložilo žltú kartu len ak všetky členské krajiny budú súhlasiť, len vtedy môžeme e, postupovať ďalej. Je to supercentralizovaný orgán, ktorý bude nadradený právam člen, člen, členských krajín. Budú mať kompetencie nie len pokiaľ ide o boj proti finančným prostriedkom európskeho charakteru, ale i tiež e, cezhraničné trestné činy, ktoré by mohli byť takým druhým krokom pri budovaní tohoto úradu. A to znamená, že v podstate to nebude fungovať, pretože centralizmus to je proti zdravému rozimu, proti vývoju v Európe. Ďakujem. Teraz pani Regner na minútu. Už 10 rokov sa hovorí o nevyhnutnosti zriadenia Európskej prokuratúry. E neprítomnej rade e, by som chcela povedať, ale te, te, teraz by som chcela pripomenúť tú známu otázku gréckej kukurice. Tu sa hovorilo o tom, že členské krajiny európske inter záujmy zastávať takým spôsobom, ktorý bude rovnaký s národnými záujmami. Teda európske záujmy sú e, treba chrániť ako tie vlastné. Práve zriadenie takejto e, prokuratúry je logickým ďalším rozvojom tohto princípu. Som teda za cieľom finančných záujmov EÚ, ktoré treba chrániť, bojovať proti korupcii. Pre mňa, podľa mňa je celkom logické to pre všetkých poslancov tohto parlamentu. E, treba sa držať i Lisabonskej e, právnej základne, právnom základu, kde ide hlavne o boj proti ťažkým e, prečinom finančného charakteru a myslím si, že v tejto súvislosti pani Makovej odviedla dôležitú prácu. Teraz pán Jurek na minútu. Ďakujem pani predsedajúca. Základy EÚ sú e, to sú národné štáty, ak ich budeme podkopávať ich úlohu, budeme podkopávať i našu spolu, spoluprácu, pretože kto bude súčasťou tejto spolupráce. V poslednom období sme videli, akým spôsobom menová únia napríklad zmenila svoju tvár. Jednak je tu spoločná únia, ktorá mala byť len pre obchod a teraz je to taký rozpočtový ekonomický nástroj a td. Podobne tomu bude i tomu, pri tomto úrade. Predrečníčka hovorila <clears throat> o Lisabonskej zmluve, 86. článok hovorí o fungovaní EÚ. E v tejto smluve, zmluve je i článok, ktorý hovorí o rozšírení kompetencií tejto inštitúcie. Ak dovolíte ešte jedno varovanie, kolegovia o tom hovorili, ak zabudneme na to, že Európska únia musí mať toľko spoločných inštitúcií a rôznych kompetencií, ak budeme naozaj tvoriť nepotrebné inštitúcie, budeme podkopovať dôveru našich občanov v naše inštitúcie a základy našej európskej spolupráce. Ďakujeme. Ďakujem a teraz prejdeme e, k spontánnym prejavom. 5 rečníkov na minútu. Najprv pán Foss. Vielen Dank. Ďakujem. Najprv by som chcel potvrdiť jedno. Zavedenie Európskej prokuratúry je dôležité a preto ho i zrealizujeme. Ja by som si v tejto celej súvislosti rád e, bol želal spoločnú koncepciu, nie len teda, že z, e, budeme implementovať prokuratúru, ale tiež aj napojenia a štruktúry, ktoré zdokonalíme čo sa udeje s Eurojustom, ako to tam vyzerá. Je tu návrh, ale ako budeme postupovať s Europolom, Olafom, ako budeme e, riešiť postupy. To všetko nie je jasné. Preto by bolo naozaj lepšie, keby sme sledovali túto spoločnú koncepciu. Osobitne potom by bolo bývalo dobré, keby sme boli, sa postarali o jasnosť v celom tom postupe. Samozrejme, to nie je jednoduché čo Rada a parlament v tejto súvislosti s reformou Eurojust, e, Eurojustu e, podnikajú. Ďakujem. Ďalším rečníkom e, na minútu je pani Anderson. Členské krajiny si stále ešte vyhradzujú svoju pozíciu, pretože nemali sme možnosť preveriť si podrobnosti návrhov z rady, ako sme povedali skôr, ale v zásade argumenty za sú e, lákavé, e, ako aj vhodné zábezpeky, pokiaľ ide o otázky nezávislosti e, prokurátorov a takisto obhajoby. Snáď miliardy eur sa každoročne e, stratia pri podvodoch e, z európskych fondov a v Spojenom kráľovstve na rozdiel od čoho, čo ste počuli, tieto veci neberieme dostatočne vážne v skutočnosti, ak to porovnáte e, s otázkami, ktoré, ktoré nemecké orgány e, e, posunuli čo do počtu e, európskym inštanciám. Sú to oveľa vyššie počty a je nepripust, e, nepripustné, aby e, takéto indikátory pre Spojené kráľovstvo boli u podvodov. E, nie je pravdou, čo tu odznelo predtým. Ďalším rečníkom na minútu je pán Vojčechovský. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myšlienka toho, že budeme mať takýto úrad Európskeho prokurátora, je veľmi negatívna. Je to negatívna tendencia, je, čoraz, je to čoraz, čo, čoraz menej naliehavé a čoraz menej efektívnejšie E, rozpočet Európskej únie predstavuje menej ako 1% e, HDP a, právomoc Európskej únie ide smerom k 100% kontrole nad všetkým, čo sa v členských krajinoch, krajinách EÚ deje. Ja nesúhlasím s takýmto vývojom, s takouto zmenou. Myslím si, že Európska únia musí byť e, inštitúciou, ktorá má pomáhať občanom, ktorá e, ide ruka v ruke s občanmi a nie e, opačne. A preto nepodporujem myšlienku vytvorenia orgánu Európskeho prokurátora. Myslím si, že by sme mali využívať národných prokurátorov. Na minútu, pani Bilbao. Pani predsedníčka, chcela by som podporiť vytvorenie e, orgánu Európskeho prokurátora. Je to efektívnejšie, nezávislejšie e, v oblasti e, vyšetrovania podvodov a tu sú tu tiež cezhraničné zločiny a medzinárodný terorizmus, ktorý by sa dal takto pokryť. Ak mať skutočne nezávislý orgán, Ehm, musí tu byť zlepšená spolupráca policajných organizácií a e, takisto boj proti terorizmu na úrovni EÚ. Inak budeme mať podobnú situáciu v Európe, ako sme nedávno videli v Španielsku. To je naozaj škandalozné. Boli tam um, úplatky, um, terorizmus a je v našej zodpovednosti tieto problémy riešiť. Ďakujem. Posledný rečník v spontánnej rozprave pán Javor. Minúta. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Pozeráme sa na tému, ktorá má spojiť vlastne boj proti cezhraničnému zločinu a európsky rozpočet a každý, kto podporuje európsku integráciu, s tým môže len súhlasiť. Žiaľ, mm, je tu veľa odporcov a e, niektoré vlády by si mohli myslieť, že vytvorenie takejto inštitúcie je niečím, čo je nepohodlné a oni sami by mohli byť súčasťou takýchto podvodov, tak povediac. A preto návrh mm, vytvoriť sieťovú organizáciu európskych prokurátov by mohol byť akceptovaný, pretože tu si nemyslím, že by sme mohli fungovať v praxi tak, ako to vyzerá na papieri. Keď hovoríme o e, vyňatí zločinov spojených s DPH, tak e, tie sa mm, naozaj musia riešiť a ja si myslím, že parlament mal schváliť návrh a vytvoriť organizáciu, ktorá bude skutočne funkčná. Teraz sa vrátime ku komisii a pani komisárka Jorová má slovo. Dámy a páni, ďakujem za vašu diskusiu a všetky názory a zvlášť ďakujem všetkým, ktorí podporili návrh vytvorenia orgánu Európskeho prokurátora. Chcem vás ubezpečiť, že boj proti korupcie pod podvodom je stále vysoko prioritný pre Európsku komisiu a pre mňa a ja som skutočne presvedčená, že potrebujeme nezávislý IPPO, ktorý e, bude e, vyšetrovať e, tieto zločiny ktoré e, škodia za finančným záujmom EÚ a chceme hmatateľné výsledky. Som presvedčená, že daňoví poplatníci v EÚ si zaslúžia takúto inštitúciu, ktorá bude garantom e, ich prostriedkov a konzervatívne odhady hovoria o 1 až 2 miliardách eur e, ročne, ktoré by sme mohli zabezpečiť a vrátiť do európskych e, rozpočtov členských, e, do členských krajín, a teda mali by sa využiť na poctivé projekty, keď hovoríme o európskych štrukturálnych fondoch. Čiže keď hovoríme o takýchto vysokých sumách, ktoré je možné znovu získať a nákladoch na vytvorenie um, kancelárie Európskeho prokurátora, tak e, hovoríme o dobrom vzťahu nákladov a výnosov. E, hovoríme o inštitúcii, ktorá bude špecializovaná, ktorá bude fungovať e, v spolupráci s OLAFom a Eurojustom. A pán Vos mal pravdu, keď hovoril o potrebe veľmi presného opisu a plánu postupov spolupráce medzi EPPO, Eurojustom a OLAFom, pretože toto musí fungovať veľmi efektívne. Ešte nám zostáva veľa práce, jasné rozdelenie kompetencií na centrálnej a národnej úrovni, transparentný výber obsadenia týchto pozícií. Už teraz eh, sme zaviedli alebo teda zverejnili eh, podmienky integrity, nezávislosti a profesnej eh, kvality týchto kandidátov. A máte pravdu, keď hovoríte, že procedurálne práva trestného šetrenia v členských krajinách nemôžu byť obeťou, musia byť zabezpečené aj v postupoch EPPO. Posledná poznámka, e, žltá karta, ktorú IPPO dostal zo strany viacerých parlamentov členských krajín. Nemyslím si, že žltá karta znamená koniec. Hovorím o, so všetkými týmito parlamentami a niektoré z nich kontaktujem aj osobne, snažím sa vysvetliť, kam sa uberáme týmto návrhom, že sú tu záruky, že sa neporuší princíp subsidiarity, že to bude decentralizovaná štruktúra a jurisdikcia národných súdov sa zachová ako aj mnohé ďalšie veci. Musím povedať, že mám pozitívne odpovede E, zo strany národných parlamentov a dúfam, že táto posilnená komunikácia povedie k záveru, že nie je tu mm, možné porušenie subsidiarity. Dámy a pani, ďakujem znovu za vaše reakcie. Chcem vás požiadať v zajtrašom hlasovaní, aby ste hlasovali za IPPO. Ďakujem, pani komisárka. Teraz dávam slovo e, na záver pani Mákovej na dve minúty. Ďakujem, pani predsedníčka. Diskusia bola veľmi zaujímavá. Pokúsim sa reagovať na niektoré otázky kolegov. Poprvé otázka, tak povediať, retorická, adresovaná kolegom z členských krajín, ktorí sú proti alebo sú súčasťou politických frakcií, ktoré sú proti Európskej prokuratúre. Mm, koľko je možné znovu získať e, mm, konaním na národnej úrovni z európskych fondov? Málo, veľa, možno nechcú aby ostatní videli, či táto práca je dobrá alebo zlá. Tomu prevádza k druhej otázke, ktorá je veľmi dôležitá. Peniaze našich daňových poplatníkov e, sa nachádzajú v takom spoločnom koši a všetky tieto peniaze by mali byť e, spoločne chránené. Ak v niektorej krajine niečo funguje veľmi dobre a prípady sa vyšetrujú až do konca a v niektorých nie, to znamená, že vlastne ukracujeme občanov tých krajín, kde veci fungujú dobre. A kolegovia z Hola- kolega z Holandska hovoril o tom, že u nich sa prípady vyšetrujú dobre. Áno, ale inde to tak nie je a peniaze sú v jednom koši. Po tretie, nezávislosť prokurátora od politiky. Pán Negresku povedal svoj príspevok v tom zmysle, že mu záleží na tejto nezávislosti a v Rumúnsku situácia v parlamente vyzerá trochu inak. Je jednoznačné, že pre prokurátorov členských krajín, ako aj centrálneho prokurátora z nezávislosti je zásadná. Po štvrté, chceme zapracovať taktiež prečiny e, v oblasti DPH. Musíme byť ambiciozní aby sa znížili tie podvody na európskych fondoch. Ďakujem. Ďakujem kolegovia. Teraz skončíme túto diskusiu a predtým, ako prejdeme k ďalšej téme nášho programu, chcem